So good afternoon everybody and before we start Príjemné popoludne, skôr ako prejdeme k vypočutiu o situácii v oblasti ľudských práv v Rusku, eh, dovolte mi na začiatok eh, prejsť k, otázk, eh, hodine otázok. Vidím, že sú tu aj kolegovia z e SVČ. Máme dve otázky. Jedna otázka je odo mňa. Týka sa readmisnej dohody s Kapverdami pretože EU, nakoľko EU podpísala v apríli takúto dohodu či došlo k podpisu e, dohody o pobyte osôb, ktoré sa zdržiavajú na území bez e, takého patričného povolenia. Teraz parlament má odobriť tento text. E, ja som si kladla isté otázky a preto som predložila takúto, takúto otázku na túto hodinu, že sú tu niektoré ľudské práva, ktoré treba riešiť v tomto kontexte, preto sa pýtam komisie. Dohoda sa netýka len občanov Kapverd a EÚ, ale aj občanov tretich krajín, občanov bez štátnej, príslušnosti a bývalých občanov, ktorí boli expatriovaní bez toho, aby e, získali nejakú štátnu príslušnosť. Je úplne nejasné, aký bude ich osud. Ako náhle e, im bude povolená readmisia do Kapverd, ak nebudú ďalej deportovaní do inej krajiny, tak môžu ostať v istom, istej situácii bez riešenia v nejakom takom predpekli a bude náročné riešiť e, hlavne ich hospodárske a ľudské práva ako chce komisia zabezpečiť, že nebude ďalej, nebude dochádzať k deportácii týchto osôb a že nebude porušovaný princíp non refoulement? Ako zabezpečí komisia to, že všetci povolení e, občania vrátane e, tých, e, ktorí majú povolenie, budú požívať plne všetky tieto práva vrátane hospodárskych a sociálnych? V dohode sa hovorí, že medzinárod, medzinárodného práva plynú isté povinnosti pre všetky zúčastnené strany a to sa týka aj e, práva e, alebo legislatívy v oblasti ľudských práv. Avšak táto dohoda o readmisii neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré sa týkajú monitorovania, dodržiavania týchto práv. Ako chce komisia zabezpečiť e, etablovanie správneho monitorovacieho systému? To boli veľmi konkrétne otázky. Poprosím vás o odpoveď. Kto poskytne odpoveď za SVČ? Eh, pardon, komisia. Za komisiu. <laughs> A čo sa teraz deje? Eh, povedali mi, že eh, bude tu osoba, ktorá to zodpovie a zdá sa, že si nedali ani tú námahu, aby tu boli. Ja sa ospravedlňujem, nie som tu za to, na to, aby som dala odpoveď. Ja som tu len z koordinačného útvaru DG Home a my sa máme postarať o to, aby kolega a kolegyňa dorazili a Máme s tým zjavne ťažkosti, ospravedlňujem sa. E, mám tu ďalšiu kolegyňu, ďalšiu kolegyňu, ktorá môže položiť druhú otázku, pretože dnes po obede máme nabitý program. What is this now? No. So mystery. I don't seem to be able to reach anybody. Hi, good to see you. So, what do we do in such a case? Ako postupujeme v takomto prípade? E, pretože nás informovali, že niekto príde. Dobre, vy z ESVČ ste si podrobne vypočuli pozorne vypočuli tú podrobnú otázku, ktorú som položila a budete takí láskaví a odpoviete. E, dobre, dám teraz priestor pani Guinness e, a ona. Pani Guinness. Pani Kiel, pani Kiel Nielsen, ja som sa pýtala na e, západnú Saharu. Sú tu dva aspekty. Poprvé, patria k 16 neautonómnym územiam určeným OSN a iba na zozname Pador absentuje a nemôže teda reagovať e, v kontexte európskych projektov. Ja by som chcela teda vedieť, či by mo- možné zapísať západnú Saharu na zoznam Pador. A druhá otázka sa týka e, stanoviska ESVČ, konkrétne rozšírenie mandátu MINURSO s cieľom zahrnúť otázku ľudských práv. E, viete, že situácia je slepej uličke. Rešpektovanie ľudských práv sa uvádza v uznesení Bezpečnostnej rady OSN, bez toho, aby sa však e, zachádzalo do otázky mandátu MINURSO, takže by som chcela vedieť, e, čo na to Európska služba pre vonkajšiu činnosť, teda aby e, MINURSO mala v mandáte aj dozeranie nad rešpektovaním ľudských práv. Ďakujem. Please, and if you could... Nech sa páči, prosím, predstavte sa. Som e, vedúca oddelenia Human Rights Policy Guidelines, e, čiže k ľudským právam a situácia západnej Sahary je jasné, že my e, naozaj sme znepokojení ľudskoprávnou otázkou v tejto časti sveta. Dostávame pravidelné správy aj Amnesty International o porušovaní ľudských práv. My sme hovorili e, e, aj v New Yorku na Bezpečnostnej rade OSN o tom, čo sa deje. Chceli sme obnoviť mandát MINURSO a skonštatovali sme, že uznesenie E, nepočíta pri rozšírení mandátu MINURSO s kontrolovaním nad rešpektovaním ľudských práv, ale sú viaceré možnosti, ako monitorovať ľudskoprávnu otázku e, v západnej Sahare, napríklad prostredníctvom prostredníctvom pána Ros Kristofera, predstaviteľa generálneho tajomníka, vypracovala e, pravidelné správy a sú tu taktiež pozorovatelia Amnesty International iných mimovládnych organizácií a hovorí sa aj o tom v rámci dohovorov o dohode o pridružení s Manoko, Marokom. A ešte jedna vec. My pravidelne hovoríme o porušovaní ľudských práv v západnej Sahare, ale je tu uznesenie Eh, Bezpečnostnej rady OSN a je tam odvolávka na eh, Národnú radu pre ľudské práva Maroka. Mm, mali by eh, sledovať ľudskoprávnu otázku v mestách, hlavne v Lagda. Prosím, odpovedzte aj na prvú časť mojej otázky, hovorí pani poslankyňa Kiel Nielsen. Ide hlavne o tie európske inštitúcie. Je viacero žiadosti, v ktorých e, e, ide o e, projekt PADOR. Žiadna odpoveď. Ja už som sa na toto pýtala komisiu pred zhruba 8 mesiacmi. Trošku ma z technických dôvodov odbili. Ak ako to vyzerá. Ja už e, sa to snažím zistiť 8 mesiacov, prečo Západná Sahara nefiguruje na oficiálnom zozname e, v rámci PADOR. Ďakujem, Nikol. E, budeš schopná odpovedať na túto časť otázky? Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to otázka pre komisiu. Žiaľ, komisia tu zatiaľ nie je prítomná. My môžeme komisii e, pripomenúť, aby písomne odpovedali na túto otázku. Ďakujem za pochopenie. Yes, um, thank you. So... Áno, ďakujem. Myslím si, že tie logistické problémy sa stále nepodarilo vyriešiť. Nevieme, kde zmizli tí ľudia z komisie e, na ceste do parlamentu. Takže e, musím vyjadriť sklamanie No a po druhé chcem teda požiadať, aby sme dostali podrobnú písomnú odpoveď, ktorú potom budeme môcť e, rozdať e, kolegyne a mne. Dobre, ďakujem. Teraz e, ten čas je na našej strane, takže môžeme prejsť k výmene názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Rusku, pričom sa budeme osobitne zamerať na politických väzňov a organizácii občianskej spoločnosti posledné vypočutie eh, na DROA prebehlo 28. Eh, februára tu na úrovni DROA a sústredili sme sa na situáciu v oblasti hospodárskych a sociálnych práv a takisto sme eh, diskutovali o prípadoch mučenia a zlého zaobchádzania v, vo väzniciach. Mali sme pocit, že dnes bude vhodné pozrieť sa pozornejšie na situáciu politických väzňov a organizáciu občianskej spoločnosti. E, takisto by som vám chcela pripomenúť, že posledné konzultácie medzi EU a Ruskom ohľadom ľudských práv sa uskutočnili v Bruseli 17. mája. Takže naozaj je to veľmi vhodne načasované, že teraz opäť e, sa sústredíme na situáciu v oblasti ľudských práv v Rusku. Neskôr, v priebehu popoludnia, budú mať europoslanci stretnutie za zatvorenými dverami, kde si vypočujeme obsah a predmet diskusí e, konzultácií EÚ a Rusko, avšak to bude s vylúčením verejnosti. Ako som už povedal, dnes sa pozrieme na situáciu politických väzňov a budeme sa pozerať na stále sa, stále sa zmenšujúci priestor pre pôsobenie organizácie občianskej spoločnosti, čo ohrozuje vývoj a schopnosť eh, občianskej spoločnosti v Rusku a takisto ohrozuje to samotné vzťahy EU a Rusko. E, naozaj vyjadrujem značné obavy, pokiaľ ide o niektoré reštriktívne nové legislatívne úpravy, hlavne pokiaľ ide o zákony o zahraničných agentoch. A takisto eh, niektoré eh, inšpekcie, tak povediac, ruských predstaviteľov v týchto agentúrach a v týchto organizáciách občianskej spoločnosti. Máme tu pozvaných ľudí aj z Human Rights Watch. Je tu eh, pani Veronika Sente Goldstron, riaditeľka European Central Asia, organizácie Human Rights Watch. Vítajte. Takisto je tu Marina Moskalenko, právnička Medzinárodného strediska ochrany Pani Moskalenková je medzinárodne uznávaná ako jedna z najodvážnejších a najúčinnejších právničiek v oblasti ľudských práv v Rusku. Pokrýva v rámci svojej činnosti celú škálu e, porušovania ľudských práv, pokiaľ ide o mučenie alebo prípady zmiznutia v Čečensku, alebo pokiaľ ide o obliehanie divadla v Moskve a takisto pokiaľ ide o prípad Chodorkovského a jeho väznenia Ďalej je tu pán William Browder, Chief Executive Officer. Hermitage Management, on je riaditeľom Hermitage Capital Management, to je britský hedžový fond, bol to najvýznamnejší zahraničný investor eh, v Rusku až do novembra 2005, kedy mu zrazu bol odmietnutý vstup do krajiny a bol vyhlásený za ohrozenie národnej bezpečnosti zo strany ruskej vlády za to, že e, odhaloval prípady korupcie vo veľkom v e, ruskom korporátnom sektore. Sergej Magnický bol e, potom následne zatknutý, ktorý následne teda zomrel v vo Správne by som mal uvieť, že bol zbytý na smrť. Odtedy pán Bauder vedie celosvetovú kampaň, pričom využíva mediálne legislatívne nástroje, aby odhaloval e, korupciu vedenia manažmentu a korporátneho celého správania, nesprávneho správania v Rusku. Z, toho, z jeho činnosti teda vyplynulo aj podpísanie e, aktu o zodpovedaní sa, teda to vyplynulo aj z aktivít ohľadom Sergeja Magnického. Naozaj tu máme veľmi eh, zaujímavých kolegov, obhajcov ľudských práv, teda nad rámec eh, europoslancov, ktorí, si tu, ktorí sú tu. Ďalej eh, sú tu zastúpené zastúpené predstaviteľka teda spevačky kapely Pussy Riot, ktorá pôsobí v Rusku. V auguste 2011 bola kapela založená a bolo tam asi 11 žien. E, spomeniete si, vo februári 2012 možno, že 5 e, žien z tejto skupiny e, teda mali predstavenie v katedrále Moskovskej a zabranili im teda vystúpenie predstaviteľia zložiek policajných. Vyjadrili sa veľmi kriticky v rámci tohto vystúpenia na adresu Putina a na jeho počínanie v rámci predvolebnej kampane. Nadežda Kolníková a Maria Aroníkova e, boli zatknuté a boli obvinené z chuligánstva. Jekaterina Samoševič, tretia z nich, e, bola 16. marca tiež zatknutá. Dve ďalšie zvyšné členky e, skupiny utiekli väzbe. V auguste 2012 tie tri väznené členky boli obvinené z chuligánstva motivovaného náboženskou nenávisťou a všetky boli odsudené na tri roky odňatia slobody. 10. oktobra následne po odvolaní eh, bola Jekaterina eh, podmienečne predpustená a jej trest bol pozastavený. Požiadavka alebo odvolanie Marie Aliokinej, pokiaľ ide o nejaké prepustenie, 22. maja bolo odmietnuté príslušným súdom a potom vstúpila, eh, no, išla hľadovať no. Medzárodné organizácie vrátane Amnesty International a ďalších organizácií ich označili za, ehm, za väzenky nesvedomia. Medzi nami dnes sú dve členky tejto kapely, ktoré nám porozprávajú o tejto situácii. Ich identita je uchovávaná v dôvernosti, v tajnosti z bezpečnostných dôvodov a budete môcť počuť tlmočenie z ruštiny, ktoré bude poskytnuté. Ešte skôr, ako im dám slovo, Rada by som tiež zdôraznila, že som naozaj veľmi rada, že môžeme mať takéto vypočutie na pôde výboru DROA spoločne s Európskym parlamentom a s našou delegáciou pre vzťahy s Ruskom. Vidím, že tu je pán Šulc, podpredseda delegácie pre vzťahy s Ruskom. A rovnako si myslím, že bude naozaj veľmi dobré, ak by sme ak by členky kapely Pussy Riot mohli povedať svoje vystúpenie. Naozaj chcem povedať, aby ste počúvali. Niekedy tu je veľmi hlučné, hlučný priestor v sále. Nie je to jednoduché, ale naozaj sa pokúste počúvať a potom budeme môcť klásť otázky. Oni zodpovedajú na vaše otázky a potom sa vrátime naspäť k predsedníckému stolu. Rovnako vás chcem poprosiť, aby ste nefotili, pretože museli sme prijať niektoré bezpečnostné opatrenia, takže budete si môcť vypočuť kolegov, no a potom e, si musíte dať sluchadla, ale ja viem, že niektorí z vás veľmi dobre poznajú aj ruštinu a ne, ne, možno, ne, možno nebudú potrebovať ani tlmočenie. Takže nech sa páči, prv, najprv vystúpi prvá rečnička e, zo Združenia Pusiraj. Nech sa páči. So uh, I wonder where. So Please, um, you have to put on your earphone and you have to... Pani predsednička, prosím, aby ste si eh, zapli eh, sluchadla, aby ste počúvali najprv v tom jazyku, v ktorom chcete počúvať. A potom príde vlastne automaticky tlmočenie z ruštiny do vášho relevantného jazyka. OK, so please, uh, could you start uh, talking? Then we can check if we can understand.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 Radi by sme privítali všetkých účastníkov tohoto stretnutia. Je to pre nás naozaj veľká podsta môcť e, hovoriť e, s obhajcami ľudských práv, najmä tými, ktorí sú veľmi dobre zorientovaní v oblasti obhajoby ľudských práv mm, dve, dve členky našej kapel, kapely, ale pani Alechina a Dolgoníková, bojujú o svoj život, bojujú o svoj život vo väzenských táboroch. Ako ste určite mohli počuť, boli e, zadržaní alebo boli zatknutí v roku, boli zadržané v roku 2012 2012 a to tesne pred prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré, boli, e, ktoré sa konali. Dôvodom preto bol to, že sme mali vystúpenie v katedrále Krista Spasiteľa, kde sme si dovolili vystúpiť proti e, nanúteným výsledkom prichádzajúcich volieb. V tomto čase samozrejme sme nemohli predvídať, čo všetko sa stane a aké nás, aká nás čaká blízka budúcnosť a práve kvôli nášmu nepovolenému pankrokovému koncertu v tejto katedrále sme čelili, sme čelili e, e, vysokým trestom odnetia slobody. Treba povedať, že celkové správanie súdov bolo veľmi neprofesionálne a rozsudky jasne poukazovali na to, že, tu je štát, že to má štátny charakter celý tento rozsudok a že tu je štátna objednávka na tieto rozsudky a to vrátane reakcie na naše vystúpenie v katedrále. Bolo to e, jasne motivované tým, že sme si dovolili vyjadriť politickú opozíciu. My sme hovorili o porušovaní základných ľudských práv v Rusku a zároveň sme hovorili aj o obhajobe slobody prejavu a o e, slobode vystupovania. Rovnako sme vystupovali v katedrále aj s cieľom poukázať proti fúzii medzi štátnou mocou a štátnou, um, štátnou pravoslavnou cirkvou. Tam vlastne vyšlo v akési vytvorenie autoritatívnych podmienok, ktoré naďalej pokračuje a naďalej sa prejavuje v ďalšom potláčaní ľudských práv. 17. marca um, tri naše členky boli odsúdené na dvojročné tresty uh, vo väzenskej kolónii v trestaneckom tábore 10. oktobra keďže naši právni zástupcovia boli náhle zmenení. Jekaterina Samojsievič mala svoj trest prerušený, svoj výkon trestu prerušený. Ale bohužiaľ, najmä čo sa týka správ o Nadežde a o Márii, tak ich tresty zostali platné. V novembri, potom ako Nadežda a Jekaterina boli odoslané do väzenskej kolónie, tak e, Moskovská štátna prokuratúra sa okamžite odvolala, aby, bola, aby bolo naše vystúpenie zvážené ako extremistické podujatie, extremistický prejav a aby bola prehodnotená aj sadzba, ktorá nám bola udelená. Tento, táto zložka bola posunutá aj Dume e, bez toho, aby sme Dumu považovali za legitimných zástupcov, pretože z celého radu rôznych dôvodov po voľbách v roku 2009 a mnohé vystúpenia členov Dumy poukazujú na to, že video teda viacerí členovia Dumy tvrdia, že video z tohto vystúpenia výrazne ohrozilo e, moralitu a morálnosť našich, e, teda ľudí, ktorí mali toto video možnosť vidieť a teda bolo nevyhnutné začať vážne konať. Boli začaté občianskoprávne konania proti e, tomuto videu a proti tomuto vystúpeniu kde na základe vlastne jedného videa sa začalo paušálne posudzovať sa začali paušálne používať všetky naše vystúpenia. Členovia skupiny nemali možnosť vystúpiť pred súdom počas tohoto konania. Kazarina Samojsievič niekoľkokrát niekoľkokrát vlastne vystupovala v poho- sa chcela vystupovať v eh, po- pozícii obžalovanej, ale jej snaha na vystup- vystúpenie pred súdom bola zamietnutá. Rokovania pred súdom sa teda konali čisto medzi vlastne zástupcami prokuratúry, prokurátorom a sudcami, bez toho, aby tam bola zastúpená akákoľvek obhajoba. A teda eh, novembri 2012 boli naše štyri videá z koncertov prehlásené za extrémistické. To zahrňa aj naše vystúpenie na Červenom námestí, Bolo to vystúpenie, ktoré by sme stručne mohli preložiť, alebo ten koncert sa nazýval Putin je žltý. Pointa je, že tieto videá podľa ich názoru a podľa rozsudku súdu povzbudzujú etnickú, náboženskú a politickú nenávisť medzi občanmi. V januári tohoto roka Moskovský mestský súd posúdil tento rozhodok ako právoplatný a teda v tomto dôsledku sa náš eh, prípad eh, nestal len jasným príkladom otvorenej represie, ale aj jednoznačnej cenzúry eh, proti hudbe, elektronickým médiám a internetu ako takému, ktorý sa stal veľmi dôležitým a mocným nástrojom v boji proti režimu, boji proti tým, ktorí v súčasnosti sú pri moci. Takáto cenzúra sa uplatňuje aj na iné umelecké diela v našej krajine exhibície, vystúpenia sú rušené. Ehm, stačí, keď ide o stranu alebo skupinu, ktorá akýmkoľvek spôsobom spomenie našu skupinu alebo naše vystúpenie. To isté platí aj pre zástupcov médií, ktorí akýmkoľvek spôsobom ehm, vlastne uvedú ehm, našu skupinu alebo naše vystúpenie tie médiá, ktoré citovali niektoré z našich textov alebo nejakým iným spôsobom na nás odkazovali, e, sú zakazované. A to jednoznačným spôsobom indikuje, že sloboda prejavu v Rusku je vážnym spôsobom pošliapávaná. A my sme sa snažili e, vlastne bojovať proti tomuto tým, že sme využívali všetky právne dostupné cesty. My sme sa odvolali na federálny súd a čakáme ešte stále na výsledok federálneho súdu. Tento tento, tento, to, to, to, toto procesné odvolanie vlastne spochybňuje všetky predchádzajúce rozsudky na základe procesných chýb a zároveň spochybňuje aj uvalenie trestnoprávnej zodpovednosti a rozsudky, ktoré hovorili o charaktere videí. V procese tohoto vyšetrovania a zároveň v priebehu celého um, súdneho pojednávania došlo k viacerým porušeniam ústavy Ruskej federácie a zároveň došlo aj k porušeniam uh, súdneho rokovacieho poriadku. Ale po tom, ako bol vynesený rozsudok v roku 2012, ruská vláda prijala celý rad krokov, ktoré mali za účel zaviesť akési nové legislatívne prvky, aby sa priniesla nová legislatíva, tak aby sa dokázalo efektívnejšie trestať takýchto umelcov. Napríklad bol nedávno schválený nový zákon, ktorý hovorí o, o urážaní veriacich, o, vlastne, o urážke veriacich. Tento zákon sa volá tzv. Pussy Riot zákon. Takže vlastne takýmto spôsobom ho nazvali aj sami poslanci Dumy takýmto spôsobom vlastne chceli, aby, aby, do, aby dokázali dostať našich, e, naše kolegyne, našich, naše priateľky do väzenia, museli pošliapať veľa zákonov, ktoré v súčasnosti v Rusku platia. Ale teraz vďaka novému zákonu, ktorý bol zavedený, naša vláda, ale aj súdy môžu bez akýkoľvek vážnejších porušení trestať, trestať umelcov. naši priatelia bojujú, naše priateľky bojujú za svoje oslobodenie a snažia sa využívať všetky právne dostupné nástroje, ktoré majú k dispozícii. Bolo tu aj bolo tu aj e, súdny proces, e, ktorý súvisel s tým, že bude, na, že bude Maria Liochina prepustená na podmienku a bolo tu aj vypočutie pred eh, súdnym tribunálom ohľadom ich prípadného prepustenia na podmienku, ale toto odvolanie a žiadosť o, o prepustenie na podmienku nebolo schválené, hoci ich správanie sa je eh, bezchybné. Obe tieto ženy majú deti, ktoré ešte sú stále mladistvé. A na základe zákonov Ruskej federácie matky mladistvých detí nemôžu byť eh, dávané do väzenia a to skôr, ako tieto ženy nebudú, eh, nedovršia plnoletosť. Aby to deti, eh, kým deti nedovršia plnoletosť. Bol tu aj odvolanie na základe článku 82, ktoré, kde sme sa snažili dosiahnuť prerušenie výkonu trestu. Práve preto, že má neplnoleté dieťa. Toto odvolanie bolo zamietnuté, a to na základe toho, že jej zločin bol považovaný za mimoriadne vážny zo svojej podstaty. A práve preto vlastne nemôže vychovávať svoje dieťa keďže súd dospel k záveru, že nie je schopná vychovávať svoje dieťa. Dnes je Maria Aliochina na hladovke. Ehm, už 7 dní hladuje, ale väzenská správa tomu neprikladá žiadnu pozornosť nedávajú jej žiadnu možnosť, aby mohla komunikovať so, vonkajším svetom. Ona nemôže telefonovať, nemôže písať listy, nemôže príjmať listy, nemôže e, navštíviť svojho právnika, rovnako nemôže e, vidieť ani obhajcov a e, právnikov angažovaných v oblasti ľudských práv, napriek tomu, že je na hladovke, musí stále pracovať nemá žiaden prístup k svojim právnikom. Jediná osoba, s ktorou môže komunikovať, je je známy ruský bloger, ktorý v zásade ju môže navštevovať. On získal toto povolenie na návštevy a to vďaka súdnemu rozsudku, takže on využil vlastne právny spôsob, ako dostať takéto povolenie, ale on je jediná osoba, ktorá ju môže navštevovať. Maša podala odvolanie a volá o pomoc v tomto prípade práve kvôli tomu, že potrebuje pozornosť, potrebuje aj podporu ostatných ľudí. Vo väzení samozrejme dochádza k mnohým porušeniam ľudských práv. Ľudia sú eh, uzatváraní vo svojich celách, nie sú vypušťaní zo svojich cieľ, nikto ich tam nemôže navštevovať, ehm, väzni nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. V zásade nemajú ani právo na pohyb. Nemajú akúkoľvek slobodu pohybu vo v ústavoch na výkon väzby a trestu. Nedošlo k žiadnym zmenám, odkedy, odkedy začala hladovku, takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Toľko z našej strany to sme chceli povedať. Thank you. Thank you both very much for your statement. Ďakujem veľmi pekne vám obom za vaše stanoviská popisujúce túto situáciu a zároveň ďakujem pekne aj za popísanie situácie o vašich členkách, ktoré sú vo väzení. Teraz eh, budeme napredovať ďalej, eh, budeme, vypočujeme si eh, stanoviska a výpovede poslancov a potom budeme pokračovať s vypočuním, vypočúvaním poslancov alebo teda kolegov tu na pódiu. Pani Ojland, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade chcem povedať, že je naozaj vynimočné, že dnes máme túto unikátnu možnosť, veľmi mimoriadnú možnosť, povedala by som, vypočuť si členky skupiny Pussy Riot tu v priestore Európskeho parlamentu. Zároveň treba povedať, že je to aj prirodzené a logické, že tak robíme dnes, pretože Európsky parlament veľmi pozorne sledoval celý tento prípad, veľmi pozorne sledoval všetko to, čo sa stalo v Rusku počas minulého roka a Európsky parlament zároveň prijal aj uznesenie, ktoré špecificky hovorí o problematike o problematike politických väzňov a zároveň ktoré, ktoré špecificky hovorí o téme Pussy Riot. To sa objavilo v našom uznesení. A práve preto by som rada s vami zdieľala informáciu, že na budúci týždeň na pôde Európskeho parlamentu moja skupina, skupina ALDE, bude opätovne organizovať ďalší medzinárodný seminár o politických väzňoch v Rusku. A to vrátanie témy pána Chodorkovského, kapely Pussy Riot, budeme hovoriť aj o prípade Sergeja Magnického. Takže naozaj to sú témy, ktoré sú v našom hľadáčiku. A moja otázka pre zastupkyňu kapely Pussy Riot je, že asi si samozrejme pripomínam, že v Európskom parlamente potrebujeme schváliť ďalšie uznesenie, či už počas našej júnovej plenárky alebo počas júlovej plenárky, aby sme sa špecificky venovali rastúcim obavám, rastúcim problémom súvisiacim s politickými väzňami v Rusku. Moja otázka pre členky kapely Pussy Riot je, aká je vaša situácia, aký typ očakávaní máte najmä e, od Európskeho parlamentu. Čo viac by sme pre vás mohli spraviť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sú ďalší kolegovia, ktorí chcú vystúpiť v tejto téme? Werner, nech sa páči. Je to naozaj lepé, že na našom výbore sú predstaviteľky Pussy a môžu hovoriť o aktuálnej situácii mm, my si robíme starosti aj kvôli hladovke Marie Alochiny. Putin v decembri sa prihovoral k národu a hovoril o zhovievavosti, o empatii, e, ktorá e, možno, že absentuje vo vzťahu k jeho krajiny, krajine, e, ale zatiaľ nebola odpoveď na tú žiadosť o oslobodenie. Takže ja sa pýtam, e, či sú ďalšie postihy. E, počuli sme o mimovládkach, ktoré e, sú predmetom obrovskej kampane, sú považovaní za zahraničných agentov, takže ja sa pýtam, či sú nejaké ďalšie racie, ktoré by postihovali iných, tak ako vás, členky Pussy Riots. You, trans... Ďakujem pekne a pevne verím, že tlmočenie fungovalo, že ste počuli tieto otázky a ak by ste nám mohli na to odpovedať, na tieto otázky, ktoré ste si mohli vypočuť a zároveň ešte kolegov, prosím, môžete si vypočuť e, tlmočenie potom vo vašom jazyku. Nech sa páči. Samozrejme, samozrejme, že aj my žiadame o rezolúciu, o uznesenie z Európskeho parlamentu v našom prípade. My tiež eh, bojujeme prostredníctvom Európskeho parlamentu a prostredníctvom Európskeho dvora, eh, súdneho dvora pre ľudské práva. Samozrejme, že potrebujeme ďalšie uznesenie. Áno, potrebujeme uznesenie. Pretože tento prípad bude aj neskôr osobitne zvažovaný na pôde Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Ohľadom ostatných podobných prípadov ľudských práv eh, v Rusku eh, treba povedať, že Pussy Riot je najkrutejším prípadom, najkrutejšou ukážkou, ale je tu množstvo ďalších eh, umelcov, ktorí sú neustále prenasledovaní na to na základe podobných dôvodov, napríklad Per Ogenian, ktorý musel utiecť z Ruska, je v Európe, už mnoho rokov je v Európe, schováva sa pred ruskými orgánmi. Ďalej je tu roková skupina, ktorá sa nazýva Vejna, Vojna, The War. Um, oni sú tiež práve e, v Európe kvôli takémuto prenasledovaniu. Je tu potom celý rad ďalších umelcov, ktorí ktorí boli postihnutí po rôznych vystúpeniach. Napríklad um, išlo o attention religion, čiže pozor na náboženstvo, takáto exibícia, takéto vystúpenie a ľudia, ktorí sa súčasnili tohoto vystúpenia, museli zaplatiť obrovské pokuty práve kvôli tomu, že sa zapojili. Neboli uväznení, ale museli zaplatiť obrovské pokuty. A ja osobne si myslím, že Pussy Riot a prípad Pussy Riot nám umožní aby orgány mohli trestať um, umelcov veľa tvrdšie. Práve tá nová legislatíva im to umožní a preto vlastne sme tu medzi vami. My naozaj nechceme, aby sa taká situácia ďalej opakovala, aby dochádzalo k ďalším takýmto incidentom. Čo sa týka vašej druhej otázky. Musíte pochopiť, že v našej krajine sú ľudia neustále e, ľuďom sú neustále vymývané mozgy prostredníctvom mass Je to v prvom rade televízia, ale aj rozhlas, noviny. Všetky tieto médiá sú 100% kontrolované vládou. A práve preto vlastne do veľkej miery e, sú názory ľudí ovplyvnené práve týmito médiami je tu takáto všeobecne negatívna verejná mienka voči našej kapele práve kvôli tomu, že populácii Ruska e, sú podávané iba negatívne správy a negatívne informácie o našej skupine. Okay, so um, I thank you Ďakujem pekne za vaše slova. Chcem sa vám naozaj srdečne poďakovať za to, že ste si dali tú námohu a prišli e, na pôdu nášho výboru. Je to spojené s rizikami. Teraz vás budeme musieť prepustiť, ale ako ste počuli z úd viacerých kolegov, vedzte, že e, tu všetky politické skupiny e, veľmi zblízka sledujú tie nové reštriktívne zákony proti mimovládkam. Vy ste hovorili o zákone proti e, umeleckému prejavu, e, čo je ďalší rozmer. Takže my sa zameriavame aj na otázku politických väzňov, na ich e, životné podmienky, ale aj e, podmienky pred e, súdmi. Ďakujem. Teraz ideme k prvému rečníkovi. Pani Karina Moskalenko, právnička z Medzinárodného e, Centra pre ochranu a bude hovoriť o osude politických väzňov v Rusku. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne. Veľa vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, ďakujem za pozvanie. Ja som e, ruskou právničkou pre ľudské práva zastupujem mnohé obete, ktorých ľudské práva boli porušené. Takže ja môžem hovoriť podrobne o súde mojich klientov, o obetiach nespravodlivých e, súdnych e, procesov, o obetiach porušovania. Ja som zástupkyňou aj Medzinárodného ochranného strediska. Vo svetle dnešnej diskusie poviem, že som členka skupiny e, Moskovsko-Helsinskej. Tá je tiež e, predmetom útokov. O tom však budete počuť možno trošku neskôr. Všetko, sú to všetko témy, na ktorých mi mimoriadne záleží. Naše stredisko e, patrí k medzinárodnej sieti právnikov, my, e, ruskí právnici, chceme predkladať e, súdy pred, e, pred súdmi prípady, keď nemôžeme našich klientov už obhajovať na ruských súdoch, keď boli vyčerpané všetky možnosti. Medzi našich klientov patria aj veľmi známi politickí väzni, a ja by som chcela vystúpiť e, v ich prospech. Nepôjde o, žiaden, o žiadnu politickú reč, nie len preto, že je to v súčasnosti e, v Rusku tak nebezpečné. Dokonca môžete byť e, obvinení z velezrady, možno aj osvedčení. Ale sú tu skutočné hrozby. Ale je to predovšetkým preto, že my sme právnici a my vždy využívame naše právne e, nástroje a tá, takáto zbraň je veľmi účinná. Takže ako právnici radšej konáme v prospech našich klientov, ale iba z právnického aspektu. Mám tu e, poznámky, aj keď všetci právnici neradi čítajú, ale ide o to, že mám iba 10 minút a preto, aby som sa do toho času zmestila, tak e, sa budem pridržať mojich poznámok a ak budete mať otázky, tak vedzte, že som ochotná zodpovedať. Takže som začala obhajovať ruských politikov pred mnohými rokmi. Juri Šardon bol prvým prípadom prvý postsovietský Rus, ktorý bol uh, uh, väzňom svedomia. Bolo to v polovici 90. rokov, to bola však úplne iná krajina. Bol prepustený dokonca predtým, ako uh, sa skončila jeho hladovka. Bolo tu rozhodnutie Amnesty International a ľudí e, v a mimo Ruska. Potom najznámejší e, klient je Michail Chodorkovský. Ja som mala príležitosť viackrát byť na pôde Európskeho parlamentu a ja som naozaj vďačná aj v mene môjho klienta, že ešte stále e, na ňo nezabúdate, máte na pamäti jeho prípad. Takže jeho prípadom aj začnem. On je taktiež väzňom e, svedomia. Amnesty International tak e, za takého uznali a žiadajú jeho e, prepustenie. Ja už som vystupovala na mnohých e, e, ruských súdoch, ako aj na Európskom súde pre ľudské práva. Jeho prípad e, pre mňa, ako aj pre mnohých mojich kolegov a priateľov, je symbolom e, zhoršovania sa právneho štátu v Rusku. Európsky parlament prijal uznesenie v septembri o politickom e, využívaní mm, spravodlivosti v prípade Chordovkovsky. Dnes je 10, 10. výročie e, uväznenia Michaela Chodorkovského. E, bol dvakrát usvedčený, ale tie obžaloby vlastne si protiričili, nemali žiaden právnický zmysel, takže ja nevylučujem ani tretiu sadu takýchto e, žalôb, kde možno, že pôjde aj o útoky na právnikov, e, o to sa už úrady viackrát snažili. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v kontexte e, prvých troch žalôb o tom, že bol nezákonne zatknutý v oktobri 2003, bol nezákonne zadržiavaný v ponižujúcich podmienkach to bol, e, bolo prvé rozhodnutie pri tých prvých troch žalobách. Čakáme e, čoskoro na druhé rozhodnutie. Potom nezávislí právni pozorovatelia, ktorí sledujú jeho prípad, e, súhlasia, že je obeťou nespravedlivosti. V septembri roku 2011 predsednička prerušuje rečničku. Poprosím o ticho v miestnosti. Ak máte niečo naliehavé, choďte si to prosím prerokovať mimo tejto miestnosti, aby sme mohli pozorne počúvať. V septembri 2011 eh, Medzinárodná advokátska komora, ktorá eh, mala eh, stáleho pozorovateľa na našom súde, mm, povedali, že ten proces nebol spravodlivý a že neboli predostreté dostatočné dôkazy. Chodorkovský je možno ten najznámejší politický väzeň v Rusku, ale dnes ho E, vlastne rešpektujú napriek tomu, že sa osnažia izlovať a marginalizovať. Ale je oveľa viac e, e, ľudí v Rusku zatknutých kvôli politickej činnosti. Oni sú vo väzeniach v krajine, ktorá je členom Rady Európy. Je to krajina, ktorá vraj uznáva univerzálnu hodnotu demokracie, právneho štátu a ľudských práv kvôli tomu, že Rusko je členom Rady Európy, sa e, orgány snažia e, e, politických oponentov obžalovať z trestných činov. Chodorkovský Chodorkovského prípad bol častokrát vypichnutý parlamentným zhromaždením Rady Európy. Išlo o to prvé obžalovanie a vtedy parlamentné zhromaždenie povedalo, že to ide nad rámec zaručovania spravodlivosti a napríklad e, oslabovanie e, e, ide aj o oslabovanie politického oponenta. Potom je tu tá druhá sada obžalovania a vtedy parlamentné zhromaždenie povedalo, že ide v podstate o znak toho, že spravodlivosť podlieha politickým tlakom v Rusku a podlieha aj vplyvu exekutívy Takže je to systematický problém pri e, politickom využívaní spravodlivosti. Trvá to už 10 rokov. Chodorkovský bol prvým prípadom a ako vidíme, e, Alexej Navalny je posledným prípadom. Ale títo e, ľudia minimálne aspoň zatiaľ žijú, ale pamätáme aj na tých kolegov, ktorí boli obeťami politických vražd. Napríklad Anna Politkovská, ja tu nemôžem nespomenúť, moja priateľka bola zavraždená a doteraz nik nebol usvedčený. A to, čo je najnebezpečnejšie, je, že sú tu svetkovia, e, ktorí e, vedia o tom, že štát e, bol do toho zapojený. To sa E, jednoducho drží pod pokrievkou a e, verejne sa bude prejednávať iba čas tohto prípadu, čo je nebezpečné, pretože je tu beztrestnosť, ktorá pretrváva. Aleksandrovi právnici sú do tohto nebezpečného prípadu zapojení a e, stíhanie politických predstaviteľov sa nemení Využíva sa prokuratúra a súdy na politické účely. To je eh, aj eh, viditeľne pri zaobchádzaní s mimovládkami. O tom asi budete počuť o chvíľu, ale chcela by som povedať niečo ako členka eh, ruskej mimovládky. E, ruské orgány vykresľujú mimovládky opozičných politikov, novinárov, obhajcov ľudských práv ako e, tí, ktorí nemajú radi svoju vlast alebo ktorí sú manipulovaní e, cudzincami a, že ide vlastne o podkopávanie rozvrat Ruska znútra. Podľa mňa nie je nič patriotickejšie ako viesť kampaň za osvietenec demokratickejšiu spoločnosť e, v Rusku. Ide aj o prípady, e, o ktorých si, sa hovorí na európskych súdoch, ale e, tu naozaj nejde o útok voči Rusku. Ja to budem opakovať do nekonečna. My bojujeme za Rusko, chceme zlepšiť situáciu v Rusku a chceme chrániť ruských občanov. Dnes nie som iba členkou skupiny Moskva-Helsinky, ale ja som predtým e, zastupovala prokuratúru a súdy a teda e, zastrašovanie občianskej spoločnosti štátom, to mi e, naozaj pritom mi krváca srdce. Ludmila Alexejová niekedy chodila na piaté poschodie bez výťahu, odpovedala na otázky prokuratúry pretože e, jej sa vyšetrovateľia ospravedlňovali. Ludmila, e, naozaj e, nás mrzí, že sa ťa musíme pýtať tieto hrozné otázky, ale musíme to spraviť. Takýmto spôsobom vlastne budú zahubené všetky mimovládky. Ide o to plniť príkazy. To je to najnebezpečnejšie v e, súdnictve a v kontexte prokuratúry, teda keď e, tu nie je nezávislosť. Ja v rámci mojej práce vidím rozsah politického zneužívania spravodlivosti. Je tu mnoho prípadov e, proti Rusku na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva. V minulom roku to bola štvrtina všetkých prípadov. E, je to obrovský objem stiažnosti tisícky a e, trvá roky, pokiaľ sú tieto prípady vyriešené. Čo ma presvedčilo o tom, že sú mnohí ľudia v Rusku väznení za svoje politické činy a presvedčenia dokonca len preto, že chcú byť nezávislí, chcú môcť nezávisle konať a E, ide hlavne o tých mieromilovných e, demonstrantov, ktorí boli v e, maji zatknutí na balostnej námestí povedalo sa, že, dema, že demonstranti napadli policiu, ale nezavesli. pozorovateľe povedali, že tam boli nasadení agenti provokatéry mnohí boli e, usvedčení a e, siedmi e, sa odvolali na Európsky súdny, súd pre ľudské práva. Vo viacerých prípadoch to vyzerá celkom nádejne, ale jeden, ktorý utiekol do Holandska, nedávno spáchal samovraždu. A to preto, že bola odmietnutá jeho žiadosť o azyl čo môže v takomto kontexte spraviť politický väzeň. Obracia sa na Európsky súd pre ľudské práva, to je ich posledná nádej, ale Rusko sa pokúša spomaliť prácu súdu, pretože nerešpektuje predchádzajúce rozhodnutia. To je veľmi závažný problém a kvôli tomu sú e, tisícky e, repetitívnych, repetitívnych prípadov. To je naozaj ironické. Mnohé z týchto prípadov sa e, ocitajú na mojom stole, veľakrát sa e, e, rozhodne v prospech Ruska. A ešte na záver chcem veľmi stručne hovoriť o novej kategórii politických väzňov v Rusku. Ide o síroty, niektorých taktiež zastupujem a spolupráca je tu aj s ich adoptívnymi rodičmi sú to nové obete, e, sú zraniteľní a zneužívajú sa iba kvôli e, politickým dôvodom. Ale možno, že by som o tom povedala e, viac aj v závere, pretože som si všimla, že už som prekročila čas, ktorý mi bol vyhradený. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme za toto prehlásenia, vyhlásenia. Teraz dám priestor pánovi Browderovi a ten nám približí prípad Magnický. Bohužiaľ som to, aby som hovoril o politickom väzňovi, ktorý už nie je medzi nami, Sergej Magnický. V tejto fáze e, všetci poznáme meno Sergej Magnický. A chcem poďakovať vám, chcem poďakovať Výboru pre ľudské práva, chcem poďakovať poslancom, poslankyňam parlamentu. Mnohých z vás poznám osobne aby ste zabezpečili, že jeho meno bude ešte prežívať a že bude videné očami verejnosti a že bude ďalej riešené. Na tomto fóre ďakujem veľmi pekne. Sergej Malinský bol eh, pred trápol rokmi zabitý eh, vo väzení, vo väzbe. Zabitý bol preto, že odhalil eh, korupciu vlády v Rusku a ľudí, teda ľudia, ktorí boli súčasťou tejto korupcie, si želali skôr jeho smrť ako Eh, absolvovať akýkoľvek normálny bežný eh, súdny proces. Po tom, čo umrel, tak eh, ja som si dal zapovinnosť dosiahnuť pre Sergeja spravodlivosť. A nie spravodlivosť v zmysle starej technológie, spravodlivosti, teda, že by som išiel na vlády, apeloval na ne a prosil ich o to, aby učinili spravodlivosti zadosť. E, mnohé vlády, či je to britská vláda, Európska komisia, e, sa vyjadrili e, a odsúdili teda úmrtie Sergia Magnického, v tomto zmysle sa vyjadrili, ale nič sa neudialo. Neudialo sa nič, pretože ruskej vláde je jedno, aký je názor ľudí. Tie slova nemajú žiadnu hodnotu. Takže eventuálne v apríli 2010 e, sme dostali nový nápad a ten sa netýka len nejakých slov, ale konkrétnych krokov, e, dôsledkov. A tieto dôsledky boli také, že obmedzíme možnosť cestovať a obmedzíme možnosť využívať bankový systém tým, ktorí mali prsty v úmrtí Sergeja Magnického. E, boli sme spolu tu na správničkou, pani právničkou, prítomný v panele, ktorý diskutoval o týchto veciach v Spojených štátoch a ja som e, spolupracoval s mnohými z vás aj tu na pôde Európskeho parlamentu, keď sme riešili túto záležitosť. A toto bola taká revolučná myšlienka, bude to nová technológia ktorý v rámci boja e, proti porušovaniu ľudských práv, pretože nikdy predtým to nebolo použité. A e, Rusov to naozaj desí, tých Rusov, ktorí robia takéto veci. S potešením konštatujem, že sme zaznamenali dva veľké prípady úspešné Eh, jeden z tých prípadov sedel aj v tejto miestnosti v novembri minulého roku, eh, kedy Európsky parlament eh, bol väčšinou vyzval Európsku radu, aby uvalila sankcie Magnický na ľudí, ktorí spôsobili smrť Magnického a ktorí dopuš- sa dopúšťajú takýchto, takýchto činov v Rusku. A mesiac na to podpísal Obama takýto akt duchu Magnického to je pravdepodobne taký najväčší posun, ktorý sme zaznamenali, pokiaľ ide o situáciu v Rusku za posledné roky, ako spomenula Karina, tak e, to nezostalo bez dôsledkov pre početné skupiny ľudí. Pokiaľ išlo Američanov, e, Putin bol tak e, nahnevaný tou myšlienkou, že on potenciálne a istotne jeho kolegovia by mohli byť vystavení zmrazeniu ich e, skorumpovaných aktív v Amerike. Hľadali nejaký spôsob odplaty a vymysleli si naozaj neuveriteľný spôsob odplaty. Najskôr uvažovali nad tým, že zmrazia niektoré majetky Američanov alebo aktíva v Rusku. E, videl som tu vyhlášku vlády, e, kde niekto mal úmysel zmraziť aktíva Citigroup v Rusku a niekto im musel nejakým spôsobom poradiť, e, že potom príde nejaká odveta z pohľadu Ameriky a že príde k zmrazeniu, ale on povedal, že nechcú, lebo to by e, znamenalo zmrazenie skutočných prostriedkov. Potom uvažovali nad tým, že e, zamedzia dovozu amerických zbraní do Afganistánu, ale niekto im povedal, poradil, že ak im v tomto zabraním Američanom, tak potom nepôjdu naše zbranie do Sýrie. Čo môžeme teda spraviť, si kladať otázku, keď nebude možnosť takéto odplaty? Rozhodli sa prijať stratégiu stratégiu na poli adopcií tých sírot americkými rodinami, ruských sírot americkými rodinami. To len počerkuje, ako, ako, ako stratégii sa uchylili e, tie e, nesprávne alebo nezákonne nadobudnuté zisky e, chránia štítom, alebo ako štít používajú deti, bezbrané deti, takisto ako odvetu použili aj na osobu, teda Sergia Magnického a mňa, po tom, čo bol prijatý akt Sergi Magnický, oslobodili osobu, ktorá bola v súdnom procese, ktorý bol ako obetný baránok a potom takisto oslobodili všetkých ostatných úradníkov, ktorí boli e, súčasťou úmrtia, alebo teda, teda spôsobili smrť e, Sergeja Magnického. Potom ukončili vyšetrovanie e, smrti Sergeja Magnického, či už neprebieha takéto vyšetrovanie. Potom boli odvysielané relácie na medzinárodnom, teda na Národnom okruhu televízie a tam boli spomínané e, niektoré prípady, na ktoré mohol Sergej Magnický a potom e, tri roky následne potom to e, bol spustený riadny súdny proces. Takisto bol vydaný na moju osobu zatýkač Interpolu. Nebolo možné sem vycestovať pre mňa, až pokiaľ Interpol nestiahol tento zatýkač minulý piatok Amerika je dôležité miesto, odkiaľ pochádzajú takéto snahy, ale Európa pravdepodobne je 20 krát dôležitejšia, pokiaľ ide o tie aktíva, pokiaľ ide o tie záujmy, ktoré tu majú Rusy. Tu na majú svoje domy, tu posielajú deti do škôl, sem vycestovávajú, tu na trávia dovolenky a na Európe im záleží. A preto e, Putin bol tak zúfalý, keď bol prijatý ten zákon e, v Amerike, že sa rozhodol takto konať. Keď som asi mesiac dozadu navštívil Lírsky parlament a navrhol som Lírskému parlamentu, aby predložil uznesenie, kde tiež bude požadovať eh, sankcie v zmysle Magnického aj v Írsku, tak eh, eh, Rusi povedali, že neumožníme Írom adoptovať ruské deti, takže Íri sa stiahli. A ja ich chápem, pretože to malá krajina s len pár miliónov obyvateľmi Irská írska skúsenosť mi jasne povedala, že jediný spôsob, ako riešiť Rusko, e, nie je krajina po krajine. Musíme postúpať spoločne, celoeurópsky. Kristina Ojeland prišla s takouto požiadavkou v novembri minulého roku, ktorá bola podporená drvou väčšinou, e, pričom bola vyzvaná Európska rada, aby uvalila takéto sankcie Magnitsky. Odozva ESVČ v deň toho vypočutia bola, že čakáme na ukončenie vyšetrovania prípadu Magnický a dúfame, že príde k eh, potrestaniu tých zodpovedných, ale jasné, že k tomu potrestaniu nedošlo. A takisto je evidentné, že sa nič neudialo od eh, prijatia tohto uznesenia. Teraz eh, máme možnosť, Európsky parlament nemôže donútiť Radu ministrov, aby čokoľvek spravila, ale zrazu Európska únia vyrokovala s ruskou vládou špeciálnu dohodu, Takže 15 tisíc e, ruských vládnych úradníkov môže bezvízovo cestovať do Európskej únie. V tejto chvíli e, to e, prebieha. Toto je každopádne jedna oblasť, kde Európsky parlament má skutočnú hmatateľnú moc, pretože Európska únia musí to schváliť, musíte hlasovať za. Kristina a ja, ako aj ďalší mnohí, sme dali dohromady takú myšlienku, ktorá sa týka nasledovného. Zablokujme tých, tých 15 tisíc oficiálnych pasov vydaných pre eh, skorumpovaných úradníkov ruských, pokiaľ Európska eh, rada eh, nezverejní taký patričný akt, alebo teda zákon magnický. Ja teraz chcem vás vyzvať, aby ste využili tú vašu, moc, vašu právomoc, aby ste podporili tú iniciatívu moju a Kristínu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Brauder. A teraz Human Rights Watch. Veronika Cente Goldstrom, situácia mimovládok. Pani Goldson bola spoluautorkou správy Human Rights Watch eh, z apríla tohto roku, pokiaľ ide o nové zákony, ktoré obmedzujú činnosť eh, organizácií občianskej spoločnosti. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem za eh, možnosť vystúpiť v tejto veľmi dôležitej výmene názorov Diskusia o takýto, takýchto ťažkostiach, ktorým čeli občianská spoločnosť úzkej spoločnosti, nemohla prísť v vhodnejšom čase. Pred, keď sa pred rokom opäť e, vrátil do prezidentského úradu Putin, tak sa rozhodli zasiahnuť proti občianskej spoločnosti bezprecedentným spôsobom aj vo forme drakonických zákonov, ktoré boli často príjmané e, závratnou rýchlosťou e, v priebehu prvého roku po opätovnom nastúpení do prezidentského úradu, vrátane velezrady, ktoré je možno, zo ktorých je možné obviniť ľudí, ktorí sú súčasťou advokácie medzinárodnej, takisto obmedzenia internetového obsahu, rekriminalizácia, e, násilu utrhania a takisto znemožnenie zhromažďovania a demonstrácií ale e, v centre celého, celých týchto snách vládnych je zákon, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok a ktorý požaduje od mimovládov, ktoré akceptujú zahraničné financie a realizujú takéto aktivity, aby sa zaregistrovali ako zahraniční agenti. Práve táto legislatíva zdá sa, že je v tom samotnom srdci alebo je ústredná, pokiaľ ide o snahy Kremlu potlačiť eh, nezávislú spoločnosť občianskú. Budem preto o tom hovoriť. Mnohým z vás sú známe dôsledky takéhoto zákona, ale dovolte mi počiarknúť niektoré hlavné charakteristiky. Došlo k rozšíreniu už existujúcich intruzívnych kontrol štátu, eh, ktoré sa vzťahujú na organizácie, ktoré dostávajú zahraničné financie tým, že stanovili dodatočné požiadavky a sú tu dodatočné inšpekcie zo strany vládnych orgánov prijatie akýchkoľvek zahraničných financií sa rovná e, zahraničnému agentu, alebo teda k tomu, že je tá organizácia zahraničným agentom. E, tie aktivity zahraňujú veci, ktoré sú bežnou súčasťou e, aktivít mimovládnych organizácií, napríklad snaha ovplyvniť verejnú mienku alebo komentovať nejakým spôsobom dianie. Legislatíva jasne, si požaduje, jasne požaduje o takýchto organizácií, aby v tých publikovaných materiáloch o sebe povedali, že sú zahraničnými agentami a ako náhle nedodržujú zákon alebo túto legislatívu, tak čelia vážnym, eh, vážnym dôsledkom. V Rusku zahraničný agent znamená špión a tým, že príjmajú na seba takéto označenie, tak eh, eh, výrazne sú diskriminované a demonizované. Takýmto spôsobom to vlastne vláda chce od tých, ktorí príjmajú zahraničné financie. Zatiaľ, čo tieto a ďalšie represívne e, legislatívne opatrenia, e, ktoré e, boli diskutované a prijímané, tak provládne, provládne médiá ďalej forsirovali takýto názor. Európska únia, vrátanie vysokej predstaviteľky, vrátanie ESVČ, vrátanie lokálneho zastúpenia, miestneho zastúpenia SVČ v Moskve, ako Európsky parlament sa vyjadrili kriticky k tejto novej legislatíve, ako aj mnohé početné e, medzinárodné organizácie a orgány. E, ruskí úradníci vrátane tých na najvyššej úrovni e, obezpečili opätovne opakovanie tých, ktorí majú obavy ohľadom tohto legislatívu, že jediným cieľom je zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o príjemcov zahraničnej pomoci. A tvrdia, že ruskí ľudia majú právo na takúto transparentnosť, majú právo vedieť, ktoré organizácie dostávajú zahraničnú pomoc. Takisto naznačili, že medzinárodní partnery by sa mali zdržať nejaké kritiky až pokiaľ e, nepríde k nejakej konsekventnej praxi právnickej, alebo teda presadzovania tohto práva, ale už jasná takáto prax existuje, je, jasne počiarkuje ten trest, trestajúci rozmer, ktorý je používaný proti nezávislým organizáciám od marca, ako dokumentuje naša aprílová správa. My stále robíme aktualizácie. Tie orgány e, spravili kontrolu stoviek mimovládnych organizácií, v e, Rusku vrátane pobočky Human Rights Watch v Moskve a snažia sa takýmto spôsobom masívnu kampaň naštartovať a odhaliť tzv. tých zahraničných agentov a prinútiť ich, e, mnohé z nich, e, akceptovať takéto označenie e, zavádzajúce alebo prestať v tej svojej činnosti. Je to bezprecedentné z pohľadu toho rozsahu. Tie inšpekcie boli naozaj rozsiahle, boli veľmi zasiahli do činnosti týchto, činnosti týchto organizácií a často boli zastrašujúce. Zoznam tých e, organizácií, ktoré sú predmetom takýchto inšpekcií, sa vzťahuje hlavne na organizácie, ktoré robia na poli ľudských práv. E, boli tu aj niektoré výnimky, e, ktoré sa týkali napríklad organizácií, ktoré sa týkali ľudí postihnutých cystickou fibrózou. Takisto sú tu skupiny zachovania áno, príroda, teda environmentálne organizácie, e, neustále aktualizácie len ukazujú, že e, orgány začali takéto administratívne kroky proti šiestim e, skupinám a organizácií, ktoré sa neregistrovali ako zahraniční agenti. Aspoň 14 nútia, 14 organizácií nútia zaregistrovať sa do mesiaca ako zahraniční agenti, ináč budú čeliť, čeliť sankciám. A46 ďalej nútia takto sa zaregistrovať v prípade, že chcú pokračovať v budúcnosti vo svojich aktivitách alebo chcú prijímať zahraničnú pomoc. Hovorím pred každým číslom aspoň, alebo minimálne, pretože ten zoznam je ďaleko od vyčerpávajúceho, nakoľko mnohé z týchto organizácií, ktoré sú zacielené, tak e, teda nie je to všetko, nie je to celý ten e, počet. Niektoré z tých organizácií sa snažia nejakým spôsobom prispôsobiť situácii a sú ticho. orgán, alebo teda úrad prokurátora, prokurátora uznal niektoré z tých aktivít ako politické Rusko sa pritom e, zaviazalo, že bude dodržiavať niektoré štandardy medzinárodného práva. Ďalej e, sú tu veci, ktoré sa týkajú práv homosexuálov, týka sa to zvyšovania povedomia verejnosti, pokiaľ ide o korupciu, ide o uskutočňovanie okrúhlych stolov, seminárov a iných vecí, ktoré sa týkajú štátnej politiky štátu a pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu a ten zoznam pokračuje. Čo môžu a čo by mali spraviť partnery Ruska? E, mali by rozptýli akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o závažnosť, ako vnímajú e, zásah do činnosti občianskej spoločnosti v Rusku. Mali by naozaj apelovať na ukončenie e, takéhoto zásahu do fungovania organizácie občianskej spoločnosti a mali by podporiť e, prostredie, v ktorom by mohlo prežívať a teda rozkvitať, občianska občianská spoločnosť. V pri príležitosti každej návštevy, ktorú podniknú do Ruska, tak by mali zdôrazňovať dôležitosť ukončenia takéhoto zásahu. Mali by to robiť viditeľne a verejne. A osobitne by mali samozrejme apelovať na ruskú vládu, aby zrušila zákon o zahraničnom agentovi a ďalšie reštriktívne e, akcie, alebo teda zákony a mala by načúvať e, tým odporúčaniam, e, ktoré hovoria o tom, že Rusko musí naplňať záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. Európska únia má v tomto ohľade dôležitú úlohu a je to kľúčová príležitosť pre EÚ jasne sa vyjadriť aj na nadchádzajúcom samite EÚ Rusku a teda odsudziť e, takýto zásah do fungovania občianskej spoločnosti. Na tomto samite by sme chceli e, pri, také vyhlásenie, ktoré bude rozdielne od predchádzajúcich vyhlásení, ktoré sú pomerne e, fádne formulované a ktoré prinášajú len všeobecné e, paušálne vyjadrenia, ktoré sa týkajú ľudských práv. Teraz je naozaj čas eh, jasne pomenovať, eh, konkrétne pomenovať tie obavy a aj tie následné kroky, ktoré musia byť prijaté, tak aby boli tieto obavy riešené. Nad rámec sa my tu chceme ešte vyzvať EU, aby jasne pomenovala aj na úrovni formácie eh, ministrov pre zahraničie a teda v tých záveroch ministrov zahraničných vecí, aby všetkých 27 krajín e, sa jasne zaviazalo k principiálnemu a silnému posolstvu, pokiaľ ide o vzťahy EU-Rusko a aby zdôraznili potrebu e, skončiť e, zásahy do slobody zhromažďovania, slobody prejavu v Rusku a dúfam, že sa tak udeje. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som rada otvorila priestor pre poslancov Pozerám sa teraz tiež aj na čas, ktorý máme k dispozícii. Máme čas do 17. Ale môžeme prípadne diskusiu o trošku predložiť. E, ako som už hovorila dnes ráno, po tejto téme sa budeme venovať potom bodu programu rôzne. Tam máme obhajcu ľudských práv z Kolumbie. To je súčasť verejnej diskusie. No a potom budeme diskutovať za zatvorenými dverami takže môžeme trošku ešte si zobrať 15 minút z toho času. Kto by chcel vystúpiť k tejto téme? Nech sa páči. Pán Donskis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne by som chcel poďakovať našim rečníkom za vynikajúcu kvalitu eh, prezentácií, za obrovskú odvahu, s ktorou dokázali pre, prejaviť svoje nasadenie a svoje posolstvo. Nie je to poprvýkrát, keď dostávame dôkazy toho, akým spôsobom Eh, sú vážne a zásadne eh, sa vážne a zásadne zhoršuje situácia v oblasti ľudských práv v Rusku. Je to naozaj veľmi eh, veľká veľký regres, aj niektoré lingvistické nuancy, na ktoré upozornila naša kolegyňa z Human Rights Watch, jasne poukazujú na to, že dokonca aj je tu akási demonológia zo sovietských časov sa naspäť vracia, pretože zahraničný agent je niečo, čo, čo každému, kto je plynulý v ruštine, eh, hovorí, že je niekto stigmatizovaný z toho, že je agent, že je, že je špion. To je to vlastne niečo, čo, na čo si za, za čo človek zaslúži, zaslúži eh, rozsudok za veľa zradu a musíme na to naozaj byť veľmi citliví, pretože videli sme toho už veľa v minulosti, ale tentokrát, tentokrát je to už trochu priveľa. Teraz vidíme, že sa naspäť vracajú sovietské postupy, sovietská prax, to je e, vlastne neonsovietský morálny slovník, slovník, ktorý sa používa, aj prax, ktorá sa zavádza. V tomto smere to veľmi zavádza veľmi silný signál ohľadom toho, čo sa deje v Rusku. Nemohol by som ani viac súhlasiť s tým, čo hovoril pán Browder, ktorý hovorí o tom, že tento prístup krajinu po krajine nevedie nikam. Potrebujeme konať ako Európska únia, ako spolok, ako, ako jeden orgán, pretože každá krajina samostatne bude, môže byť vydieraná alebo zastrašovaná inou veľkou krajinou. A to je práve to, že naša sila spočíva v našom principiálnom postoji, v našom principiálnom zameraní na hodnoty a zároveň v našej pozícii ako Európska únia. Ďakujem pekne, pán Donsky, s pani Ojulan, nech sa páči. Ďakujem pekne, Barbara. Myslím si, že je naozaj veľmi dobré, že uh, že ste e, vyvinuli iniciatívu a zorganizovali túto diskusiu počas dnešného dňa, dnešného popoludne. Je to naozaj veľmi dôležité a veľmi si vážim aj to, že zástupcovia Európskej komisie, rovnako ako aj Rady Európy, sú tu prítomní medzi nami a že počúvajú túto diskusiu. Povedala by som, že že hovoriac realisticky, akýkoľvek typ legislatívy v Európskej únii trvá vždy veľmi dlho, trvá to oveľa dlhšie než v štátoch, kde je funkčný federalistický systém. My máme 27, už čoskoro 28 štátov, ktoré majú svoje vlastné vlády, svoje vlastné parlamenty a každý každý musí všetko prediskutovať vlastne na svojej úrovni a musí diskutovať o tom, čomu čelíme aj v spojitosti s Ruskou federáciou. V každom prípade ale myslíme si, že napredovanie smerom k európskemu zákonu alebo magnického zákonu začal minulý rok v marci, pokračujeme v tomto procese tento rok. Tento rok nemôžeme zastať, nemôžeme tento proces prerušiť. List, o ktorom hovoril pán Browder, je teraz distribuovaný viacerým poslancom Európskeho parlamentu. Viacerí z vás to už podpísali, spolupodpísali sa na tento list. Účelom je, že tento list zašleme vládam našich členských štátov. Pripomenieme im, aké záväzky, aké odporúčania Európsky parlament schválil minulý týždeň, minulý rok v oktobri veľkou väčšinou. No a ak tento list nedostane odpoveď v praxi na strane vlád členských štátov, no už tak potom budeme diskutovať neskôr počas tohoto roka o tom, čo viac môžeme spraviť na úrovni Európskej únie. A plne súhlasím, že ten prístup krajinu po krajine nás nevedie nikam. Prípad Írska je naozaj veľmi dobrým príkladom. A spôsob, ako ruská vláda prostredníctvom svojho veľvyslanca reagovala na diskusiu a legislatívny proces v írskom parlamente, že doka- dokonca že zasiahali ako v nejakých sovietských časoch mm, do vnútroštátneho procesu a vyhrážali sa malej krajine a navrhovali sankcie proti jednej krajine, a to ani nie len, že chceli prijať právnu iniciatívu, ale len politickú, symbolickú iniciatívu. A vyhražali sa im uznesenie, a to len vlastne na úrovni uznesenia výboru pre zahraničné veci. Takéto veci by sa nemali stať e, a diať v Európskej únii. Mali by sme stať spoločne, tak aby sme tento typ politík um, vlastne zakázali, alebo aby sme takýto typ politík odmietli zo strany Kremlinu, Kremla. Preto si myslím, že čas na európsky magnického zákon už dozrel. Potrebujeme vyslať veľmi jasný politický signál súčasnému politickému režimu v Ruskej federácii, a síce, že nemôžeme akceptovať to, čo vidíme, nemôžeme akceptovať to, čo sa deje v Rusku, najmä počas posledných dvoch rokov, počínajúc s týmito voľbami, týmto celým procesom volieb, počas e, neúplne slobodných volieb. E, ďalej vlastne ide o uväzňovanie politických oponentov a väzňov. Veci sa vážne zhoršujú a musíme odpovedať. Po druhé je veľmi dôležité, aby sme vyslali aj politický signál ruským ľuďom. Práve kvôli tomu, aby títo ľudia, ktorí bojujú, e, ktorí vlastne stoja v tomto boji osamotení, aby dostali tento signál, toto posolstvo. A pod, v podobe takéhoto európskeho magnického zákona by to bolo veľmi silné, aby ľudia, ktorí bojujú za svoje práva, za, za, za ústavné práva, to je naozaj to, čo si zaslúžia. Je to naozaj papieri, je to demokratická ústava, ktorá bola schválená rus, ruským ľudom v roku 92 vo forme referenda, ale e, viacero z týchto vážnych e, práv a týchto zábezpek nie je v praxi uplatňovaných. A preto, Barbara, ďakujem veľmi pekne za to, že máme toto vypočuť počutie. Thank you. And now I... Ďakujem ešte dvaja rečníci. Traja sa hlásia o slovo a potom dostane slovo zástupca Európskej služby pro vonkajšiu činnosť Rebecca Harms. Od samotného začiatku som bola za e, metódu Magnitsky. Mal to byť lepší nástroj, ale keďže ten nástroj už máme, tak e, treba spomenúť aj problémy pri dosahovaní výsledkov a preto by som chcela vedieť o e, prípade sirôt. No, no, no Ďakujem pekne. Pani Vajdere. Uh, Ďakujem pekne, Vážená pani predsednička, chcem sa vám poďakovať za zorganizovanie tohto vypočutia a chcem vyjadriť podporu mojej kolegyni Ojuland a kolegovi Donskisovi. Nebudem ani opakovať to, čo zaznelo. A síce, že ruský, ruská vláda, súčasne ruský režim eh, naozaj nemá rád, keď takéto zákony typu magnického zákonu fungujú v Európskej únii. Ich by to poškodilo, poškodilo oveľa viac než v Spojených štátoch a možno by to situáciu nejakým spôsobom zmenilo a vyriešilo, ale zároveň chcem poukázať aj na nasledujúce, na tému, ktorá, ktorá tiež vzbudzuje obavy. 60 rokov po smrti Stalina v hlavnom meste Jakucka bol, e, bol nedávno e, otvorený monument pre Stalina. Privítala to komunistická strana Ruska. A povedali, že povedali oligarchovi tohto regiónu ďakujeme, ktorý je veľmi dobrým aktivistom aj v Putinovej strane. V Severnom Osecku je 24 pomníkov Stalina spolu v Ruskej federácii je v zvyšku Ruskej federácie je 17 ďalších monumentov a pomníkov Stalinovi. Takže to je práve príklad toho, kam sa Rusko uberá. Takýmto spôsobom sa vlastne totalitárna minulosť stáva akousi heroickou minulosťou. Je to veľmi znepokojivé. Tá miera ignorácie na strane Rusov je až, až hrozivá. Kolegovia chceli, aby sme zaslali list Rusku a nedostali sme na neho žiadnu odpoveď. Ja som organizovala konferenciu, ktorá sa volala Davida Goliáš, totalitná minulosť malých národov. A po tejto konferencii na web stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácii ma citovali a dali mi do úst výrok, ktorý som nikdy nepovedala, tak som napísala e, veľvyslanectvu Ruskej federácie a žiadala som, aby to napravili. Samozrejme, nedostala som žiadnu odpoveď a neboli podniknuté žiadne kroky. Jediný záver, ktorý teda môžem povedať, je ten, že Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie využíva lži ako pracovnú metódu. A toto naozaj vzbuduje veľkú mieru obáv. Ako koordinátor z EPP by som chcela poprosiť náš podvýbor, aby, aby monitoroval túto tému a zároveň, aby to dal na program rokovania výboru AFED, pretože potrebujeme jednotné, zjednotené kroky, potrebujeme spoločne konať a súhlasím v tomto smere s mojimi kolegami, pretože prístup krajiny po krajine alebo alebo poslanec po poslancovi, to môžeme ignorovať. Ale ak budeme konať spoločne, nemôžeme byť ignorovaní. Máme tu naozaj veľmi veľa iných signálov napríklad aj oblasť e, aj oblasť e, e, VTO. Rusko ignoruje pravidla, ktoré mali dodržiavať. To by sme nemali tolerovať takýto prístup. V tomto smere potrebujeme unifikovanú, jednotnú spoločnú pozíciu, ktorú zaujímame čo najrychlejšie. Ďakujem pekne. Teraz tu máme pána Landsbergisa, ktorý sa vyjadrí. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel som len povedať poznámku v podobe otázky. Neviem, či už na to dozrel čas, na, či nerozrel čas na to, aby sme možno opravili svoj slovník. Najmä keď hovoríme o ruskom režime. O, keď hovoríme o celom tomto systéme, o forme správy a riadenia v Rusku. Hovoríme napríklad o súdoch. Sú v, sú v Rusku skutočne nejaké súdy? Keď hovoríme najmä o politických témach. Rozsudky, ktoré vydávajú takéto súdy sú jasne politické a jednajú iba na základe um, vlastne výzvy z Kremla. Prečo by sme ich mali naďalej nazývať súdy, keď toto slovo už pre nich nemá význam. Možno by sme mali nájsť nejakú inú definíciu, ktorá by mala byť adekvátnejšia. Možno ako nejaké normalizuje politické presvedčenie, ktoré vydáva Kreml, Kreml. si špecializované komory, kde vlastne sa iba materializuje želanie Kremla. Každý veľmi dobre vie, že tie rozhodnutia, ktoré príjmajú súdy, nie sú príjmané súdom, ale sú z politického rozhodnutia, takže by sme mali to zobrať do úvahy. To rozhodnutie prichádza z najvyšších úrovní, to isté platí aj o zákone. Čo je zákon v bežnom porozumení? Ak takýto zákon je schválený najvyšším orgánom a tzv. parlament schváliť tento tzv. zákon a má vlastne len za úlohu opečiatkovať, keďže ten tzv. zákon bol niekde inde pripravený. To pripomína sovietskú éru a Možno práve preto by sme už viac nemali používať takéto označenia. Možno by sme nemali parlament označovať parlamentom, ale mali by sme to možno nazývať, že ukaz tá zákon o ruských, e, zákon o zahraničných agentoch je už skôr úkaz a nie zákon. Ďalej, to isté vláda zákona. Samozrejme, že tu existuje nejaký štát, skôr nejaké impérium, totalitná diktatúra. To, aj totalitné diktatúry sú štáty. Tá vláda zákona to už opäť nie je zákon, lebo malo by to byť vlastne v ruštine štát ukazu, štát príkazov. Tak by sme to mali volať, vlastne príkaz a nie zákon. A zároveň, keď hovoríme o celom režime, asi by sme mali nazývať tento režim režimom príkazov. Alebo, alebo štát účelových zákonov a síce, keď tieto zákony nevychádzajú z nejakej koncenzuálnej podoby, z nejakého verejného koncenzu alebo politického koncenzu, nie sú adekvátne ani prediskutovávané, Niekto to jednoducho položí na stôl a ostatní o tom hlasujú. V každom prípade v tomto smere vlastne len legislatívu presadzuje vládnúca skupina. Potom tu máme ďalej takéto vlastne iba táto, nemali by sme to volať demokraciu, mali by sme to volať štát satrapov. Niekde satrapov, ktoré sa rozdávajú e, na Kaukaze. Nemali by sme ich nazývať e, demokracia. To, je to ríša, ktorá využíva, ktorá má satrapy. To nemôže byť demokracia. Ďakujem pekne, pán Landsbergis, za vaše vystúpenie. Niektoré z tých definícií, ktoré ste použili, neplatia len pre tú krajinu, ktorú ste mali na pamäti, ale máme tu aj niektoré ďalšie. Teraz sa dostávame už vlastne na koniec tohoto vypočutia. Navrhujem nasledujúce, nasledujúci postup. Poprosím pána Bulího, ktorý je z SVČ, ktorý je šéfom divízie pre Rusko, ohľadom týchto jednotlivých eh, tém, ktoré tu sú Mám tu ešte jednu otázku od Rebeky Harms o, o sirotencoch. To je otázka, ktorú vám môžem poskytnúť. Bolo by naozaj dobré, keby aj pani Moskalenko to mohla zodpovedať. No a potom tu máme vlastne podpredseda delegácie pre Rusko, pána Šulca, ktorý mohol zhrnúť toto vystúpenie. Pán Púl, nech sa páči. Thank you, Ms. Lopila. Ďakujem pekne, pani Lochbíler, ďakujem aj za zorganizovanie tohto vypočutia. Je pre nás dôležité moci vypočuť e, expertov aj Európsky parlament na túto tému. Moji kolegovia mohli hovoriť aj o otázke ľudských práv a občianskej spoločnosti v Rusku a to už e, viackrát za posledné týždne. Neskôr budem hovoriť o ľudskoprávnych konzultáciách sprednedávna Taktiež sme mohli hovoriť o niektorých prípadoch, ktoré tu boli spomenuté e, pán Magnický a pán Chodorkovský a samozrejme hovoriť aj o všeobecnom vývoji občianskej spoločnosti v Rusku. A my sme našim ruským partnerom povedali, že vítame fakt, že špecifický vyslanec e, OSN bol prijatý a taktiež bola zverejnená správa e, Rady Európy e, predchádzanie mučeniu e, vo väzniciach v Severnom Kaukaze. A taktiež bolo uskutočnené univerzálne periodické prehodnotenie. Takže vývoj občianskej spoločnosti EÚ a vysoká predstaviteľka vyjadrili isté znepokojenie a to viackrát a vysoká predstaviteľka to urobila aj na pôde parlamentu pred pár týždňami. Jasne naznačila politické smerovanie. My sme poukázali na e, zákony uplatňované v Rusku a my sme taktiež hovorili o e, tom zákone o internete, agentoch, velezrade, demonstráciách. Zákony pre mimovládky a aj iné nás veľmi znepokojujú. Častokrát tá odpoveď e, alebo odôvodnenie sa točí okolo troch prvkov. Ide o transparentnosť, hovorí sa, že rozsudok súdu nie je diskriminačný, ak niekoho označí za zahraničného agenta, tak tiež sa hovorí, že e, legislatíva je totožná s americkou pri týchto agentoch. My si myslíme, že tieto e, argumenty neobstoja. Povedali sme to aj veľmi jasne. Nie je potrebné e, mať absolútnu transparentnosť pri financovaní mimovládok. E, potom ten, tá otázka zahraničných agentov, o tom je jednoznačne hovorili členovia Human Rights Watch. Takže je to diskriminačné, stigmatizujú stigmatizuje to. A presne o to ide. A čo sa týka americkej legislatívy pri e, zahraničných agentoch, tak e, musím povedať, že je to úplne e, odlišné od e, e ruskej legislatívy. Možno, že by sme mohli zachádzať do podrobností, ale ja to teraz nechcem e, spraviť ale ak by sa o tom malo diskutovať, tak myslím, že by bolo dôležité poukázať na tie rozdiely. A taktiež nás znepokojuje e, uplatňovanie tohto zákona. A to z troch dôvodov. Otázka definovania politickej činnosti. Nie je to jasné. A taktiež e, Ruské ministerstvo spravodlivosti nevedelo poskytnúť e, dostatočnú definíciu viackrát sme však eh, našich ruských partnerov to žiadali. Žiaľ, zatiaľ je to skôr veľmi nejasné. Potom jedna vec, ktorá nás mimoriadne znepokojuje, aj sme to viackrát uviedli, eh, je to spätná platnosť zákona eh, rozsudok proti Golos sa neskôr zdôvodnil tým, že v roku 2008 až 10 získali prostriedky od EÚ, čiže tri roky predtým, ako Duma prijala tento zákon. A každý e, právnik, tak ako ja, vie, že e, retroaktivita je mimoriadne nebezpečná pri zákonoch. Taktiež nás nepokuje to, že nie sú e, stanovené Prahy pre zahraničné financovanie to je hlavný rozdiel v porovnaní s USA. Tu je jasne zadefinovaný vzťah pri zahraničnom agentovi a pritom v Rusku takáto definícia absentuje, teda definícia toho Prahu. A my sme o tom hovorili s ruskými partnermi mm, a oni samotní povedali, že e, dostávajú e, rovnako prostriedky od EÚ ako od ruského e, štátu, takže či to stačí na mm, označenie ako zahraničný agent, neviem. Takže toto sú všetko prvky, ktoré si podľa nás vyžadujú prehodnotenie tohto zákona. My budeme naďalej o tom hovoriť s našimi ruskými partnermi. Máme na to jednoznačné dôvody. Myslíme si, že to nie je v prospech e, modernizačného úsilia Ruska. Nie je to v prospech boja proti korupcii. Napríklad, ak je ohrozené e, Amnesty International za zahraničných agentov. A taktiež e, sú tu medzinárodné záväzky Ruska v rámci medzinárodných inštitúcií. Podpísali rôzne dohody. Takže chcem pripomenúť šesť základných prvkov, ktoré vždy nastolujeme, keď hovoríme s Ruskom o občianskej spoločnosti a e, otázke ľudských práv. E, zblízka sledujeme vývoj v Rusku, pravidelné stretnutia s aktivistami, právnikmi, mimovládkami a taktiež e, sa zúčastňujeme na podobných vypočutiach, akým je toto dnešné. Potom vystúpenia vysokej predstaviteľky, napríklad e, naposledy pri prípade Golos. My sa vždy snažíme e, okomentovať e, legislatívu a taktiež poukazujeme na problémy, obracíme sa na Radu Európy, OBSE a dúfame, že to robia aj členské štáty EÚ. My sme túto tému nastolovali na všetkých úrovniach, na politických stretnutiach, e, aj summit bude príležitosťou hovoriť o tejto otázke. A asi by som mal povedať, že pri týchto príležitostiach aj Rusko e, nastoluje e, rôzne problémy vo vzťahu s EÚ Takže je to vzájomné. Potom sa snažíme podporovať tie grémia, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi e, organizáciami občianskej spoločnosti, napríklad Fórum pre občianskú spoločnosť e, spája e, Rusku s Európskou občianskou spoločnosťou. Je dôležité, aby to pokračovalo. Venujú sa dôležitým témam aj otázka mobility, víz, e, výmen, odbornej prípravy, ale ide aj o zákony o mimovládkach, čo je mimoriadne dôležité. A ešte na záver poviem, že si musíme uvedomiť, že ak sa zredukuje priestor pre občianskú spoločnosť, tak sa obmedzi aj možnosť e, konať e, prípade vlády, pretože to má dopad na e, verejný priestor a je dôležité, aby sa aj Európsky parlament venoval týmto otázkam pri viacerých príležitostiach. Takže takto sme my zadefinovali našu politickú činnosť pri tejto špecifickej téme. A to by bolo zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem, pán Kulchen, ďakujem za to, že ste e, ostali s nami trošku dlhšie. Pani Hams e, e, teraz bude rečnička po mojej lavici hovoriť o sirotách. Ďakujem pekne, boli to veľmi komplexné prezentácie, nemám moc čo doplniť, môžem iba nadviazať teda, že je dôležité hovoriť e, s ruskými partnermi o tom, že to nie je jednoducho priateľné, že sú to politické nástroje. Vy to môžete spraviť lepšie ako my, my právnici. Potom otázka súdov, parlamentu, zákonov. My ako právnici môžeme povedať, že ak časť e, parlamentu e, nefunguje správne, tak v prvom rade treba o tom informovať. Takže e, chcem sa poďakovať za prácu pozorovateľov, ktorí informujú Európsky parlament. My ako právníci pri voľbách zastupujeme našich klientov na pôde Európskych súdov alebo Európskeho súdu pre ľudské práva. Aj súdy musia účinne fungovať. Eh, a v Ženeve mimoriadný spravodajca bude zajtra hovoriť o eh, zisteniach v oblasti eh, nezávislosti, ak niečo také existuje v prípade ruských súdov, bude hovoriť o tom, čo túto nezávislosť ohrozuje. A Európsky súd už pred mnohými e, rokmi povedal, že zákon nie je iba nejaký kus papiera. E, zákon musí byť kvalitný. Takže ešte stále musíme na tomto pracovať. My pracujeme proti teda tomuto konkrétnemu zákonu, ktorý podkopáva alebo zhoršuje situáciu v Rusku. Zastupujeme viac ako 20 rodín pred Európskym súdom pre ľudské práva. Ide o e, aj prípady sirot, e, o ich adoptívne rodiny. Už tu vznikli puta. A tie rodiny ich e, dlhé roky očakávajú, už majú pripravené detské izby a potom sa to puto pretne. Častokrát e, to Európsky súd pre ľudské práva označil za nepriateľné. E, je jasné, že tie adoptívne rodiny e, mali na mysli iba najlepší záujem dieťaťa. Takže tieto prípady sú na súde prioritné a čakáme lepšie výsledky. Ale treba si uvedomiť, že deti môžu zomrieť. Napríklad pri Eh, pokazenom kardiostimulátore. Čiže ja ako právnička naozaj dúfam, aby boli prijaté interné opatrenia na súde pre ľudské práva. Zatiaľ som teda sklamaná, ale snažíme sa pomôcť týmto sirotám. Ja sa tomu naozaj intenzívne venujem. Sama som adoptovala dve deti a poznám tento problém znútra. Je hrozné, keď tieto deti nemôžu ísť do e, týchto adeptívnych e, rodín, kde ich e, naozaj už s veľkou láskou očakávajú. Takže vás, politikov, neviem teda, aké máte politické nástroje, ale prosím, zachránte životy týchto detí, pretože sú to väzni svedectva, ktorí sú ešte nažive. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkým našim trom hosťom a možno, že teraz e, záverom Werner. Takže ja budem teda tentokrát opäť vystupovať po nemecky, ale stručne. Eh, je to zle v prípade krajiny, kde sú politickí väzni a je to ešte horšie v prípade, kde eh, ľudia, ktorí sa politicky angažujú a bojujú za spravodlivosť, eh, jednoducho ohrozujú tým svoj život. Je tu politická svojvola, ktorá začala prípadom Chodorkovsky, potom to vyvrcholilo smrťou Sergeja Magnického a potom prípad kapely Pussy Riots a prenasledovanie mimovládok teraz. To je jednoducho tendencia. Je to riadená demokracia a tí, ktorí dúfali, že sa to zmení, sú teraz klamení. E, Putin e, jednoducho chce umlčať e, občianskú spoločnosť mimo vládky. Je to zdrvujúce, hlavne ten právny nihilizmus, ktorý sa v Rusku šíri. 98. bolo prijaté uznesenie OSN o ochrane mimovládnych eh, organizácií. Na tom sa pracovalo 6 rokov na pôde OSN. Rusko súhlasilo s týmto uznesením a v článku 13 sa hovorí o tom, že takéto mimovládky môžu eh, byť financované zo zahraničia eh, ak ide o financovanie ich činností, to je dôležité a myslím si, že je to v záujme EÚ, aby Napríklad e, e, Nobelová cena e, neodmeňovala nejaké temné siete, ale aby sa podporovala demokracia v Rusku. Takže v prípade Ruska je ešte stále otázka, čo teraz, čo sa dá spraviť. Je to otázka, ktorú položil už Lenin. Blíži sa summit EU-Rusko a myslím, že o tom treba jednoznačne hovoriť. Jednoducho absentuje strategické partnerstvo, nemáme tie isté hodnoty. Ani sa nedá hovoriť o partnerstve pre modernizáciu, to trošku klamlivý e, názov. Ja si nemyslím, že je tu potreba modernizácia na strane EÚ, ale jednoznačne na strane e, Ruska. E, ale tu sa to skôr uberá opačným smerom. E, Chodorkovský v pondelok v rozhovore povedal, že to, čo sa deje, sa dá porovnať s časmi komunizmu Takže Rusko nie je na ceste k demokracii, ale skôr k diktatúre. Proti tomu musíme zakročiť. E, prípad Magnický by v tom mohol e, pomôcť e, zrušenie vizovej povinnosti pre ruských občanov. Určite áno, mnohí snívajú o tej slobode, akú máme v rámci EÚ. Musíme však zabrániť tomu, aby napríklad tí, ktorí sú zodpovední za osud Magnického, aby mohli slobodne cestovať bez eh, nejakých obmedzení. Ja dúfam, že na to nájdeme silu v Európskom parlamente. Máme totiž to tie možnosti. A eh, takéto stanovisko musí zaujať aj rada a komisia. Eh, takže musíme vytrvať na tejto ceste, pretože ešte ani zďaleka nie sme v cieli. Ďakujem pekne, Werner. Veľmi pekne si to vyjadril v tvojom materinskom jazyku v Nemčine. Chcem sa poďakovať eh, aj tebe ako podpredsedovi eh, delegácie pre Rusko. Je to eh, jasné, že ľudské práva sú palčivou témou o vzťahu s Ruskom. Teraz vás všetkých poprosím aj hosťov, aby ste ešte chvíľku zotrvali na svojich miestach. Máme stručný bod a potom prejdeme na zasadnutie zatvorenými dverami. E, takže inak tu bude príliš veľký hluk a stratíme veľa času. Teraz prejdeme k Latinskej Amerike, ale myslím, že téma je podobná. Máme obhajcu ľudských práv, ktorý sa venuje toské politických väzňov v Kolumbii. Je to aj ide o výbor pre solidaritu s politickými väzňami, pán Franklin Castaneda. Tu je. Ide o to pomáhať jednotlivcom, ktorí sú uväznení z politických dôvodov, poskytovať im právnu pomoc a e, zisťovať, ako je to s podmienkami väznenia, taktiež e, boj proti mučeniu a taktiež o vzdelávanie Pán Kastanedias e, dal do hry svoj život, musel opustiť svoje mesto Barankila a odišiel do Bogoty. Takže myslím, že takýchto prípadov je e, príliš veľa ešte stále e, kvôli hrozbám. Jednoducho títo obhajcovia prestali so svojou činnosťou. Past- Takže pán Kastaneda, máte slovo. Myslím, že budete vystupovať po španielsky, takže my si nasadíme slúchatka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým členom vašho výboru, ktorí sú v tejto sále a dovolte mi vystúpiť so svojím príspevkom. V prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať vám všetkým za túto aktivitu. Za niekoľko dní by mala byť v Kolumbii predaná prijatá prvá dohoda medzi kolumbijskou vládou a gerilami FARC Nikdy doposiaľ nebol takýto dôležitý krok prijatý medzi všetkými aktérmi tohoto sporu v Kolumbii a generuje to veľké množstvo optimizmu, že po 40 rokoch občianskej vojny sa snažíme prekonať tento situáciu a vyriešiť tento problém. V každom prípade okrem tohoto optimizmu a vidiac tento výsledok, sú tu veci, ktoré sa naďalej dejú v našej krajine denodenne a ktoré naozaj hovoria o tom, že obhajcovia ľudských práv, obhajkyňa ľudských práv sú stále v veľmi ťažkej situácii a čelia veľmi ťažkej politickej a ekonomickej situácii. Sú to ľudia, ktorí sú mimoriadne dôležití, ktorí sú vlastne tými možnými aktérmi zmeny. Počas minulého roka bolo 36 ľudí zadržaných, ktoré boli, ktoré boli odsúdení za, za to, že si dovolili povedať svoje názory, za to, že si dovolili myslieť iným spôsobom a za to, že napadali alebo, alebo spochybňovali oficiálnu politiku kolumbijského štátu tieto, títo ľudia boli odsúdení ako príslušníci povstania a pritom sú to len príslušníci sociálneho hnutia, ktorí podľa nášho názoru majú všetko právo na to, aby mohli vystúpiť, a mohli protestovať. Od roku 2011 sa v Kolumbii platí tzv. zákon o občianskej, občianskej bezpečnosti, ktorý v podstate zakazuje e, nejakým spôsobom vystupovať. Je napríklad možné na základe zakázať verejné vystúpenia alebo verejné e, zhromaždenia. E, došlo k tomu, že prvé osoby boli odsudené na základe tohto zákona, boli ich 80, ktorí čelili, e, ktorí čelili obžalobám 20, tie, tie, tie odnetia slobody boli medzi 24 až 38 mesiacmi. Boli to ľudia, ktorí e, čelili arbitrárnym e, zaujatým rozsudkom a veľmi tvrdému správaniu strany policie. To e, nie je to jediné, čomu čelia obhajcové a obhajkyne ľudských práv. Už od roku 2010 Ehm, došlo v Kolumbii k trvalému nárastu ehm, zmiznutí násilných, e, násilných zmiznutí samovrážd, vynútených samovrážd medzi takýmito e, bojovníkmi za ľudské práva. Bol to 79 samovrážd a tento rok to bolo 15 samovrážd medzi našimi, e, našimi kolegami a kolegyňami. My tvrdíme, že to sú vraždy a treba povedať, že 98 až 99 týchto prípadov je nevyriešených, nedoriešených. Takže spravodlivosť na strane kolumbijského súdnictva je veľmi arbitrárna a jednoducho musíme robiť všetko preto, aby sa takéto skutky už ďalej neopekovali kolumbijský štát eh, podporuje násilné a tvrdé skupiny, ale keď sa pozeráme na tieto, eh, na tieto skutky, tak viac ako polovicu eh, týchto násilných skutkov spáchali paramilitaristické skupiny nepriamo podporované vládou. Okrem toho v Kolumbii naďalej máme taký, e, taký za úmysel reformovať justíciu, tak aby ju štát oslabil a zároveň aby dlhodobo zabezpečil beztresnosť e, páchateľom takýchto násilných trestných činov. Nedávno bola pozmenená naša ústava v dvoch bodoch a v jednom, jedna z týchto zmien v ústave pripúšťa tzv. scenár, ktorý by hovoril, že e, by bola prijatá amnestia pre všetkých, ktorí sa dopustili vážnych porušení ľudských práv v mene národného mieru alebo národného zmierenia. A druhá bola vlastne zmena, ktorá, ktorú nazývame beztrestnosť pre vojenské a paramilitaristické služby. Ide tam vlastne o, o akúsi snahu vlády prostredníctvom týchto zmien v ústave zabezpečiť si beztrestnosť a je tu rizika, riziko, že tie skutky, ktoré sa stávajú, ku ktorým aj neustále dochádza, ktoré vlastne porušujú ľudské práva, sa ocitnú v akejsi špeciálnej kuratele a budú ich chrániť priamo súdy a verejné moci. Takže vidíme, že tu je viac ako 3500 e, ľudí, ktorí boli e, bez vyšetrenia zastrelení a to zo strany kolumbijských oficiálnych bojových jednotiek a kolumbijskej armády. Došlo k výraznému narastu takýchto vražd. Je to viac ako 10% narast v poraní s, minulou, s minulým období a vidíme, že dochádza k stále intenzívnejšej kampani zo strany paramilitaristických skupín a k väčšiemu počtu vražd. Máme teda dva, dva návrhy pre vašu skupinu. V prvom rade je veľmi dôležité, aby aby, si, aby, aby bolo dôležité si uvedomiť, že Európska služba pre vonkačinnosť činnosť aby veľmi jasne ehm, povedala, aká je situácia v Kolumbii. My si myslíme, že tá, ten obraz, ktorý, ktorý maluje ESVČ, je príliš pozitívny. Je treba dôležité nakresliť aj tú druhú stranu, tá, tá strana, ktorá nie je až taká pozitívna o našej krajine. Jednoducho, aby, aby bolo bolo jasne povedané, že treba urobiť nevyhnutné kroky preto, aby sa posilnilo právo justície, aby sa zabezpečili práva bojovníkov za ľudské práva. Zároveň je veľmi dôležité, aby sa vytvoril priestor pre vypočutie eh, ohľadom situácie v ľudských právach v Kolumbii a zároveň prečo nie aj čo najrychlejšie navštíviť náš štát. Ďakujem veľmi pekne vám, pani eh, predsednička, a všetkým členom vašho podvýboru. Thank you. Ďakujem, pán Kastaneda. Myslím, že ste prišli s veľmi dobrými podnetmi. E, viete, že musíme diskutovať s rozličnými politickými skupinami, pokiaľ ide o ten náš program, ale predpokladám, že niektoré z tých politických skupín si osvoja tieto podnety, aby v priebehu roka prebehlo vypočutie, možno v druhej polovici roka. A takisto dáme, upozorníme teda na tú vašu kritiku aj ESVČ. My sme nepozvali konkrétnu osobu, pretože e, to bolo relatívne neskoro rozhodnuté, že sa tu objavíte a teda aj oni budú riešiť potom e, problémy e, na poli ľudských práv v Bogote, keď budú prítomní. Mám jednu otázku, pretože v ranej časti sme diskutovali o usmerneniach EÚ, pokiaľ ide o ochranu a podporu obhajcov ľudských práv. A my sme uskutočnili štúdiu po celom svete, čo robí EÚ a EÚ robí naozaj veľa dobrých vecí a chcela by som od vás konkrétne vedieť, že či ste boli v kontakte s delegáciou EÚ v Bogote, pretože ich úlohou je e, spojiť sa s obhajcami ľudských práv a e, podporiť ich prácu. Mohli by ste stručne odpovedať, nemáme veľa času. Sí, desde mi institución hemos estado en contacto con la delegación europea. Áno, sme v neustálom kontakte s európskou delegáciou delegáciou a snažili sme sa ich aj písomne kontaktovať. V iných prípadoch sme dostali odpovede, v iných citlivejších prípadoch sme nedostali túto istú mieru odozvy, najmä čo sa týka obhajcov ľudských práv, ktorí, e, ktorí sa obrátili. Táto podpora je naozaj veľmi dôležitá. Bolo by veľmi dobré, keby sme čo najskôr dokázali otvoriť tieto témy, o ktorých sme práve hovorili, najmä čo sa týka situácie e, v oblasti spravodlivosti a justície e, a, to, a zároveň aby boli prijaté nevyhnutné opatrenia pre našu bezpečnosť a ochranu. Viac asi nemusím hovoriť. So, thank you again. Ešte raz ďakujem za to, že ste prišli a za to, že ste nám predostreli vaše odporúčania. Skôr ako uzavriem oficiálnu časť schôdze, chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa angažovali v tejto veci, čiže technikom bezpečnostnej službe, za to, že dnes prebehlo veľmi dobré vypočutie, pretože zabezpečí tú prítomnosť členie Pusira, to nebolo jednoduché. My sme nechceli vystaviť žiadnemu riziku a to si vyžiadalo eh, zmenu našich bežných pravidiel. Čiže ešte raz ďakujem za to, že to prebehlo takýmto dobrým spôsobom hladkým. Teraz uzatváram schôdzu a budeme pokračovať eh, schôdzou za zatvorenými dverami a bude tu debriefing o dialogu o ľudských právach EU-Rusko.